Bolo to založené na veľmi objektívnych indikátoroch. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku, aj keď Dnešnou témou nie je e, dnešnou e, témou je rozšírenie Európskej únie o Albánsko a Severné Macedónsko. No a čo sa týka Schengenu, ja veľmi podporujem vstup Chorvátska, Rumunska, Bulharska do Schengenu, keď bude Schengen na to pripravený a keď aj Chorvátsko e, splní všetky technické a ostatné podmienky, keď pôjde otázky o na vracania, utečencov a otázky otázky utečencov, vyriešenie otázky utečencov medzi, na hranici medzi uh, Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Ďakujem pekne, pán Borgio. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska rada momentálne do hĺbky spustila veľký prístupový proces v rámci EÚ. Nepochopili sme však, že či E, naozaj e, príliš veľa albonských e, občanov nebude predkladať žiadosti o azyl, koľko to bude trvať. Kolegovia, počas mnohých rokov som hovoril, že je potrebné niečo s tým urobiť, že Európska únia potrebuje daňových poplatníkov a nemôže toto ignorovať. A je potrebné si uvedomiť, že potrebujeme kandidátske krajiny, avšak nenájdeme na všetko riešenie tu. Zatiaľ, čo v Albánsku tu prebýva islamská konferencia. My sa snažíme posielať im peniaze, zatiaľ čo oni ich používajú na financovanie islamských škôl. Macedónsko je nielen Skopie, ale aj zvyšok krajiny. Chcem sa spýtať, ak rozšírenie, o ktoré e, sa usilujeme na e, Balkáne, či naozaj eh, budeme mať z toho prínos alebo nie. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz slovo dostane pán Alexander Jordanov. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Francúzsko nie je štátom, ktorý by robil takéto chyby eh, z nejakej nedbanlivosti. Francúzsko je štátom, ktorý pravdepodobne údajne vie, čo robí Nuž, ale zdá sa, že toto rozhodnutie francúzskej Francúzska slúži francúzským záujmom, teda pardon, ruským záujmom na Balkáne. A Rusko, ako vieme, je proti európskej a euroatlantickej integrácii eh, krajín Západného Balkánu. Eh, takže vieme, že Rusko vedie hybridnú vojnu a je veľkou makronovou chybou, je to veľkou makronovou chybou, kvôli ktorej sa v Severnom Macedónsku uskutočnia predčasné voľby. Avšak by, by sme nemali čakať na výsledok týchto volieb, nemali by sme čakať ani na summit v Záhrebe, pretože prezident Macron povie, že vyčkajme, čo, aká bude nová macedónska vláda, ktorá nás eh, bude viesť do nebezpečnej, čo nás bude viesť do nebezpečnej politickej špirály. No a ja odporúčam Parížu, aby sa nezahrávali s Belhradom a s Moskvou. Ďakujem pekne. Na minútu pán Benifej. Ďakujem, pán predseda. Ja som presvedčený o tom, že stop pre rokovania eh, ktoré, o ktorom rozhodla Európska rada z očí voči Albánsku a Mac- Severnému Macedónsku, je naozaj vážnou chybou. Dnes vidíme, že tieto krajiny naozaj seriózne pracujú na to, aby vstúpili do EÚ, tak ako to ukazuje Eh, dohoda z roku 2018 medzi Gréckom a Severným Macedónskom, takisto je reformy, ktoré započalo Albánsko, ktorí sa snažia zosúľadiť svoju legislatívu s našou. Eh, tieto rokovania boli veľmi dôležitým krokom do budúcna vpred. Eh, naozaj to bolo seriózne brané zo strany týchto krajín a takisto hlavne mladých ich občanov, ktorí s dôverou hľadali na tieto rokovania. Títo občania z týchto z krajín aj so svojimi rodinami sa snažia dostať do EÚ, dokonca aj do mojej krajiny, Talianskom. Neurobili sme dobre. Musíme urobiť niečo preto, aby nemuseli čakať. Ďalšie roky je potrebné možno zmeniť fungovanie inštitúcií, avšak toto nemôže byť odôvodnenie pre zablokovanie všetkého. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme lepšiu, silnejšiu Európu, aby sme pokračovali v rozširovaní a v zosilňovaní nášho kontinentu. Ďakujem. one minute. Ďakujem pekne, pán Deli, na minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, vážená pani ministerka. No, to, čo sa minulý týždeň stalo na Európskej rade, viedlo k tomu, že Európska únia stratila svoju dôveryhodnosť. No a preto EÚ stratila aj právo žiadať od krajín Západného Balkánu reformy, pretože ani Európska únia nesplnila svoje vlastné prísľuby. Vieme, že kandidátske krajiny musia realizovať zásadné reformy, ale mm, medzištátne vzťahy nie sú jednosmernou ulicou. Bolo by dobré, ak by hlavy štátov a vlád Európskej únie uznali, že Európska únia ehm, má záujem o to, aby štáty vstúpli do EÚ. Skeptici hovoria, že najskôr sa musí zrealizovať inštitucionálna reforma v EÚ, ale bolo by nespravodlivé čakať od krajín Západného Balkánu, že budú trpezlivo oni čakať. No a Európska komisia musí nájsť odpoveď na túto otázku, ktorá bude pre všetkých akceptovateľná. Ďakujem pekne, pán Mixer, na jednu minútu. Vážený pán predseda, ďakujem pekne rozhodnutie rady. Neotvoriť rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom je veľmi polutovanie hodné, dokonca je to veľmi zlé a nesprávne Nuž, veľa sa hovorilo, čo to znamená pre dôveryhodnosť EU, nielen pre tieto dve krajiny, ale aj nad rámec toho, ako to môže destabilizovať e, celý región. No a je, že to odmietnutie e, je motivované domácimi domácimi udalosťami alebo predvolebnými prieskumami v niektorých členských krajinách. Nebolo to len na tých kandidátskych krajinách, práve naopak. Lídry Severného Macedónska ukázali obrovskú obahu a prijali veľké rizika na to, aby vyriešili dlhodobé nezhody eh, so susedným štátom. Ja myslím, že rozhodnutie z minulého týždňa eh, proti z Európy Nuša je dôležité, aby táto eh, chyba bola napravená predtým, než naša dôveryhodnosť a naše spoločné bezpečnostné záujmy budú trvalo poškodené. Ďakujem pekne pani Kokolári na jednu minútu. Ďakujem pekne Pán predseda, prezident Macron tu bol v tejto sále pred jedným rokom a hovoril o tom, ako my vidíme európsku demokraciu, že to je naša najlepšia príležitosť a ak sa vzdáme demokracie, tak budeme na zlej ceste. S tým súhlasím úplne. No a o to polutovanie hodnejšie je, že využil právo VETA proti otvoreniu predstupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Tým sa spochybňuje celá politika. Rozšírenie je najúspešnejší nástroj EÚ na podporu demokratických reforiem, základných práv, ľudských práv. Nuž my týmto krajinám si nemôžeme otočiť chrbtom. Tým krajinám, ktoré sa snažia o to, aby sa stali silnými demokraciami, musíme robiť viac. Ak nebude na západnom Balkáne EÚ, bude tam Rusko, Čína, Sávská Arábia a Turecko. My Nemôžeme tento sen sklamať, sen Spojenej Európy. Európska komisia musí teraz eh, konať viac. No, ďakujem pekne. Tým sa dostávame na záver zoznamu našich rečníkov a budeme pokračovať eh, eh, spontánnou časťou rozpravy. Dostal som 13 žiadostí, ale s ohľadom na to, že máme málo času, tak nebudem môcť dať slovo všetkým. Dám slovo jednému členovi z každej politickej skupiny a dám slovo tým, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili a ktorí tu boli celý čas rozpravy. Tak ako prvý dostane slovo pán Pospíšil. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rád, že väčšina kolegov tu jasne povedala, že ich postoj je jasný, že to rozhodnutie rady je zlý. My sme na pôde tohto parlamentu veľakrát diskutovali o tom, že treba integrovať eh, krajiny západného Balgárnu, Akékoľvek iné rozhodnutie je zlé, alebo povedie k tomu, že Rusko posilní svoj vplyv v tejto oblasti. Kolegovia to jasne povedali Európska únia oslabí e, svoju pozíciu v tomto regióne. Čo teraz povieme občanom týchto dvoch štátov, keď Európska únia ich hodila cez palubu? Toto je objektívny fakt. Pán komisár, my sme viackrát diskutovali o tom, že z hľadiska záujmov Európskej únie a nielen týchto štátov je potrebné pokračovať v prístupových rokovaniach Tí kolegovia, ktorí tu vyjadrujú svoju skepsu, že tieto krajiny nie sú pripravené na vstup do EÚ, chcem im povedať toľko. Ide o začiatok, len zahájenie e, prístupových rozhovorov, nie o vstup. Tieto rozhovory môžu trvať roky, ale dávajú jasnú nádeju a šancu týmto krajinám, že raz vstúpia do Európskej únie. A teda poprosím, aby sme to ešte raz prehodnotili, tlačme na radu na Francúzsko, na Macrona, pretože toto rozhodnutie poškodzuje Európsku úniu. Mrs. Ward. Pani Ward Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako uh, priateľ Západného Balkánu nemám žiadnu pochybnosť o tom, že Albánsko a Severné Macedónsko niekedy v budúcnosti do Európskej únie vstúpia, pretože uh, podnikli veľmi dôležité a úspešné kroky smerom k členstvu a nedávna sabotáž na rade francúzskom, dánskom a holandskom je naozaj polutovania hodná. Vo viacerých aspektoch Albánsko a Macedónsko, sú, Severné Macedónsko sú pred niektorými členskými štátmi Európskej únie. Napríklad niektoré, tieto, tieto dve krajiny ratifikovali istambulský dohovor, zatiaľ čo moja vlastná krajina, Spojené kráľovstvo, e, zatiaľ váha a Bulharsko takisto. A ja Eh, chcem apelovať na radu, aby vrátila túto otázku na svoj program a udelila súhlas na otvorenie prístupových rokovaní, pretože imidž Európskej únie bude na celom západnom Balkáne poškodený, ale nielen na západnom Balkáne, ale v samotnej Európskej únii, ak eh, nebudeme naďalej preukazovať politickú integritu a otvorenosť. A ja chcem povedať, že budúcnosť západného Balkánu leží v Európe, v Európskej únii a budúcnosť Európskej únie je v jednote so západným Balkánom. Pán Austrevičius. Pán predsedajúci, komisia, kolegyňa a kolegovia. Rozširovanie Európskej únie sa ukázalo byť najlepším nástrojom na eh, podporu demokratických reforiem v susediacich krajinách, prechod na trhový systém a zvyšovanie blaha ich občanov a e, tiež e, rozširovanie prispelo k zlepšovaniu regionálnej spolupráce a stabilite. dohody o partnerstve e, kladú na našich susedov veľmi prísne kritéria, ale niekedy zabudáme my sami dodržať svoje slovo. A to je jednoducho neospravedlniteľné. Kandidátske krajiny možno nie sú dnes pripravené na členstvo v Európskej únii, ale musíme mať e, pred očami dlhodobú perspektívu a mali by sme e, poskytnúť protiváhu krajinám, ako je napríklad Rusko, ktoré poskytuje e, síce luxusné návrhy, ale návrhy majú len krátkodobý prínos pre to krajiny, zatiaľ čo Európska únia dokáže zabezpečiť dlhodobé zvýšenie kvality života a mier a byrokratické argumenty preto treba nahradiť vizionárskou politikou rozširovania Európskej únie. E, pani e, von Tramontabal. Ďakujem veľmi pekne, milé kolegyne a kolegovia. To, čo sme videli na poslednom uh, samite, to je skutočne historická chyba pre Albánsko a Severné Macedónsko. Uh, ostávajú zatvorené dvere a to nie je uh, len uh, reškatých vlád, ale aj mladej generácie. Je to fatálny signál pre celý región. V minulosti celé generácie na Balkáne eh, často eh, vyrastali bez perspektívy skutočného pokroku. No a to eh, spôsobilo, že mnoho ľudí opustilo krajiny. No a perspektíva vstupu znamená pre všetkých, že ďalšia, ďalšia mladá generácia dostane dobrú šancu u nich doma, ale e, s týmto rozhodnutím aj napriek splneným kritériám e, šance na hospodárskú transformáciu a vnútropolitické reformy e, boli odložené. Ďalší nebudú dlho čakať zatvoriť prázdne miesta na Západnom Balkáne. Rusko, Turecko, Čína, Katar alebo aj Saudská Arábia sa veľmi intenzívne snažia o politickú kooperáciu v regióne. No a to nemôže byť, ani nie je, našom záujme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lebreton. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že Rada zablokovala prístupové rokovania s Albánskom do EÚ. Albánsko už je e, všetkým známe, že je to korupčný štát, e, ktorý má svoju vlastnú spoločnosť. E, jedna tretina mladých sú nezamestnaní podľa Svetovej banky. Určite sú tam reformy v oblasti súdnictva už niekoľko rokov, avšak výsledky sú veľmi znepokojivé. Nezávislá komisia, ktorá bola zložená z medzinárodných expertov, už eliminovala korumpovaných súdcov. Výsledky zo 17 šiestich eh, sudcov na Najvyššom súde, ostávajú len dvaja a z tých deviatich eh, profesionálnych už zostávajú len štyri. Takže toto dokazuje, ako korupcia je veľmi široká, si treba uvedomiť, že Albánsko si nezaslúži vstúpiť do únie ešte stále, ako to hovorí aj Le Soir 27. Eh, júla belgický denník, že je to stále krajina pod vplyvom narkotrafikantov. Mr. Papadimulis. Pán Papadimulis. Ďakujem pekne, pán predseda. O niekoľko hodín Európsky parlament bude hlasovať drvivou väčšinou, aspoň podľa mňa, o uznesení, spoločnom uznesení na základe spoločného dohovoru všetkých zúčastnených politických strán, aby rada opravila túto historickú chybu. My vítame historickú dohodu takéhoto typu a my za parlament vyšleme signál albanskému a macedónskému ľudu, aby sme im povedali, že Európska únia má svoju česť a že môžete jej dôverovať. Chceme vyslať tiež signál prezidentovi Macronovi a povedať mu, že jeho vyhlásenia musia byť opravené a že to nie sú demokratické slova a že to nie je o jeho vlastných eh, záujmoch, ale ide o záujmy Erdogana, Putina a tak ďalej, ktoré by len zhoršili nestabilitu v tejto oblasti. Samozrejme, extrémna pravica pod, podchytila tieto a vítala tieto rozhodnutia. Um, uh, a mám tu žiadosť o otázku na základe modrej karty, ale vzhľadom k tomu, že máme skls a sme v procese keďždy ja aj spontánne diskusie, tak ju zamietnem. A teraz dám slovo komisárovi Hánovi za komisiu. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval všetkým tu prítomným za veľkú podporu. dôveryhodného prestupového procesu a za to, že obe krajiny, Severné Macedónsko a Albánsko, by mali dostať zelenú aby sme mohli začať o s prestupovými rokovaniami. Nehovoríme o tom, že zajtra alebo pozajtra vstúpia do EÚ, ale hovoríme tu o viacračnom procese. Trvá roky vybudovať dôveryhodnosť a trvá len pár minút alebo hodín, aby sa tá dôveryhodnosť zničila. No a to sa v Západnom Balkáne stratilo, ale ja musím povedať, nie len Západnému Balkánu, týmto rozhodnutím z Európskej únie sme stratili dôveryhodnosť, spolahlivosť, vypočítateľnosť alebo predpovedateľnosť. To sú veci, o ktoré sa snažíme, za ktoré bojujeme vo svete. No a to hovorím, pretože práve teraz sa v našom priamom susedstve sa objavuje opäť veľmi veľa problémov. Pozrieme sa do Libanonu, nemusím vôbec hovoriť o Blízkom východe. Tunisko, politická situácia je tam veľmi krehká, Alžírsko, nejasná politická situácia. No a ja dúfam, že tí, ktorí zodpovedajú za súčasnú situáciu, si pri tomto rozhodnutí neboli presne vedomí, čo to bude znamenať pre Európsku úniu na svetovej scéne, čo to bude znamenať eh, pre náš vplyv, eh, pre našu schopnosť presadzovať eh, svoje záujmy. Nebude jednoduché opätovne to napraviť a ja by som chcel, pretože som optimista a vidím ten pohár poloplný. Ja dúfam, že tie veci sa obrátia na dobré, no a som ochotný aj rôzne argumenty, ktoré v posledných mesiacoch zaznievali o tom, prečo ukončené rokovania, respektíve neotvorené, tak neviem eh, to vážne a niekedy sa prednášajú argumenty, ktoré eh, v podstate majú charakter zámienky, aby sa nemuselo jasne povedať, som, že niekto je proti eh, rozšíreniu, ale tie argumenty, ktoré sme počuli od Francúzska alebo niektorých iných krajín, boli také, že pred ďalším rozšírením potrebujeme prehlbenie, zlepšenie našej spolupráce a rozhodovacích procesov. No ja osobne poviem a hovorím áno, to chápem, ale nechápem to, že tento proces, tieto procesy by mali sa uskutočniť po sebe, pretože je možné, rozumné, realistické a pragmatické, aby tieto procesy prebiehali paralelne, pretože oba budú, oba budú trvať roky. Ale keď naj, najskôr budeme hovoriť o prehlbení a potom o ďalších vstupoch a ďalšom rozširovaní, tak tieto krajiny majú perspektívu ktorá bude trvať 30 rokov. No a myslím, že v takejto súvislosti sa nedá hovoriť o perspektíve. No a ja vám môžem, vás môžem uistiť, dámy a páni, že moje služby, moje kolegovia, ja osobne a predpokladám, že aj môj nástupca alebo nástupkyňa budú veľmi intenzívne bojovať za to, aby sa zaoberali metodikou predstupového procesu. Nikto nie je dokonalý, vždy sa dá niečo zlepšovať, ale mnohé z toho, čo som doteraz počul, už existuje. Priority v právnom štáte, e, možnosť prerušiť, prerušiť e, rokovania a že žiadne rokovanie musí viesť nevyhnutne k vstupu. No a to všetko urobíme No a ja dúfam, že budeme zaoberať to otázkou, systematickou otázkou, tie veci, ktoré tu zazneli. No a na záver ešte krátky príbeh, krátka anekdota. V roku 2013 ako komisár pre regionálne záležitosti som v Bruseli zorganizoval malý seminár so zástupcami občianskej spoločnosti zo Severného Írska, ktorými vtedy predstavili rôzne prípadové štúdie eh, o tom, ako postupovali pre zmierovaní v Severnom Írsku. A musím povedať, že 90 účastníkov v roku 2013 boli zástupcovia krajín bývalej Juhoslávie. No a tí presne vedia, prečo sa na tom seminári zúčastnili, pretože si veľmi dobre uvedomujú, že mier, stabilita a prosperita v regióne Západného Balkánu je možná len z nejakého väčšieho celku, totiž Európskej únie. No a ja preto ďakujem za signál nádeje, ktorý príjmete zajtra v hlasovaní, v eh, hlasovaní a predsedovi severo Macedonského eh, parlamentu želám všetko najlepšie a ďakujem mu za mnohé iniciatívy, ktoré v posledných mesiacoch prijal, aby krajinu otvoril Európe. Ďakujem pekne. Thank you, Commissioner. Ďakujem, pán komisár. Teraz dávam slovo pani Tupurajnen, ktorá prehovorí v mene komisie, pardon, v mene rady. Máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení rečníci, z parlamentu k téme Macedónska, Severnomacedónska a Albánska. Ja vám chcem poďakovať za túto rozpravu a využiť túto príležitosť, aby som poďakovala aj komisárovi Hánovi za to, že vkladá toľko energie do procesu rozširovania. Táto rozprava ma presvedčila, že naša podpora pre Severný Balkán, naša podpora pre európsku perspektívu tohto regiónu je aj z vašej strany pevná a nemenná. Ehm, v súlade so stanoviskom Rady pred eh, summitom eh, v Západnom Balkánu v Záhrebe v roku 2020 eh, bude treba pokračovať v našej práci, teda my sa nevzdáme, a teraz hovorím za radu, a zároveň dohoda o otvorení prístupových rokovaní je len jedným krokom vo veľmi dlhom procese a bez ohľadu na to, ako sklamaný ste vy, ako sklamaná a frustrovaná sa cítim ja, si myslím, že teraz nie je chvíľa, aby sme e, príliš uvažovali nad tým, čo sa stalo minulý týždeň. A hoci to je možno lákavé, je zbytočné e, ukazovať e, na konkrétnych ľudí a krajiny a obviňovať ich. Teraz totiž musíme premyslieť ďalšie kroky a pohnúť sa vpred. Tieto ďalšie kroky treba zvážiť dôkladne, aby sme dosiahli v tomto procese úspech, pretože bez ohľadu na to, čo urobíme, ten proces bude dlhý a bude vyžadovať e, naozaj veľké nasadenie e, zo strany všetkých zainteresovaných. A my ako predsedníctvo v prvom rade vykonáme inventúru tohto procesu a navrhneme ďalšie kroky. Takže ja som optimistkou, ale zároveň chcem, aby sme boli realisti v tomto procese pre nasledujúcich e, niekoľko mesiacov. Ja dúfam, že tento proces, tieto kandidátske krajiny um, dotiahnu vrátane Albánska a Severného Macedónska a e, že budú pokračovať vo svojich reformných snahách, keď nie preto, e, že je pred nimi nejaká jasná vízia vstupu do Európskej únie, tak kvôli svojim vlastným, vlastným občanom, pretože to, čo je dobré pre nich, je dobré pre Európu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť aj za vašu rozpravu. Ja ďakujem vám pokračuje predsedajúci. Dostal som 7 návrhov na uznesenia v súvislosti s touto rozpravou od nasledujúcich e, politických skupín ID, EKR Zelený, FAGUE, NGL, SAD, RINU a EPP. E chcel by som poďakovať za vašu účasť. E, chcel by som poďakovať pánovi Hán, komisárovi Hánovi, pani Duburajnen. Takisto chcem poďakovať e, tým, ktorí prehovorili za parlament a tiež e, zástupcom Severného Macedónska a Albánska, ktorí tu s nami boli prítomní. Rozpravu týmto uzatváram. Hlasovať sa bude zajtra. A teraz e, tu vítam podpredsedničku Komisie a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k situácii v Iraku, najmä násilnému potláčaniu mládež, mládežníckých a študentských protestov. Ehm, bude možné ehm, elektronicky registrovať žiadosti o slovo v rámci postupu modrej karty a, a takisto žiadosti o slovo v spontánnej diskusii každý aj, takže si proste množte svoje hlasovacie karty. A teraz eh, m, mm, pristúpime k rozprave. Eh, vzhľadom k tomu, že máme istý skls, tak eh, možno nebudem schopný vyhovať všetkým žiadostiam o slovo v spontánnej časti diskusie. Rozpráva začne vystúpením pani Tuporajnen, ktorá vystúpi v mene pani podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pani Tuporajnen, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené poslanky a poslanci. Európskeho parlamentu. Začiatkom októbra vypukli v Bagdade protesty, ktoré sa neskôr rozšírili aj do iných e, oblastí Iraku. Tieto demonstrácie eskalovali do násilných stretov so zbrojenými zložkami, čo viedlo k viac ako 110 úmrtiam a viac ako 6 tisícom zranených. Bol na niekoľko dní odpojený internet a objavujú sa e, správy o útokoch proti médiám a televíznym staniciam E, zo strany a, a, a tiež zo strany neznámych ozbrojencov voči e, demonstrujúcim. Európska únia už 3. októbra dala jasne najavo, že očakávame, že bezpečnostné zložky sa e, budú správať maximálne zdržanlivo pri zvládaní týchto protestov a že budeme očakávať rýchle vyšetrenie týchto udalostí. Máme pozitívne očakávania na základe odozvy irackých orgánov, ktoré potvrdili svoje odhodlanie garantovať slobodu vyjadrovania a ostatné slobody pre všetkých irackých občanov, ako aj slobodu tlače. Irackí občania a ich požiadavky e, nemožno potlačať represiou. Tieto ich požiadavky si treba vypočuť a úprimne riešiť. Protesty e, pravdepodobne vznikli spontánne a iniciátormi boli e, mládežníci, ktorí žiadali prístup k základným službám, lepšie príležitosti a koniec korupcie. Ich aspirácie a problémy by sa nemali podceňovať. Práve naopak, mladí ľudia v, celom, v celej oblasti Blízkeho východu um, majú tie isté problémy a prichádzajú s rovnakými požiadavkami. Zároveň výzvy, ktorým čelí Irak, sú pomerne jedinečné. Táto krajina sa konečne dostáva ku koncu veľmi dlhého konfliktu, čo znamená, že musí sa rozbehnúť proces zmierovania, znovu, budovania, ale toto znamená, že mladí ľudia musia cítiť, že majú e, vo svojej krajine budúcnosť a tieto očakávania treba vytvoriť, ak Irak bude stabilnou krajinou aj v budúcnosti. A to znamená e, dôveryhodné štruktúrne a politické reformy, ktoré nemôžno odkladať. Treba riešiť otázku korupcie. A toto všetko bude veľmi dôležité, ak e, krajina má získať e, odolné inštitúcie a silný demokratický systém. Súčasná vláda Iraku navrhla ambiciozný reformný program, ktorý teraz treba implementovať a to s najvyššou naliehavosťou. Vysoká predstaviteľka navštívila e, Bagdad počas leta a už vtedy ponúkla irackým orgánom podporu pri realizácii tohto reformného programu a e, zdôraznila, že je potrebné sa zameriavať na budovanie služieb pre obyvateľstvo. My sme doteraz boli vždy na strane irackých občanov a snažili sme sa podporovať o zmierovanie v tejto krajine. V roku 2013 sme v Kuvajte e, spoluorganizovali medzinárodnú konferenciu o rekonštrukcii Iraku a teraz máme pred sebou e, výstupy tejto konferencie. V uplynulých e, rokoch bolo mobilizovaných 300 miliónov eur ktorých cieľom je e, e, vytváranie udržateľných pracovných miest najmä pre najmladšiu generáciu, ktorá e, stojí v čele týchto nedávnych protestov. V týchto rokoch sme žiadali o to, aby sa rozbehli, rozbehlo fungovanie nemocníc a univerzít a spolupracujeme s irackou vládou na podpore procesu národného zmierovania a vytvorili sme civilnú poradnú misiu, ktorá má e, pomáhať e, v dobudovaní bezpečnostných zložiek, osobitne z hľadiska ich dodržiavania základných ľudských práv a slobod. Nemôžeme zabúdať, že Irak e, dosiahol v uplynulých dvoch rokoch mimoriadný pokrok po územno, územnej porážke Daešu. V roku 2018 sa konali voľby, kde došlo k mierovému odovzdaniu moci a vzťahy medzi ústrednou vládou a e, lokálnou vládou Kurdistanu tiež napredujú smerom k lepšiemu. A my, Európania, sme vždy tvrdili, že e, chceme pomáhať irackému ľudu vyhrať mier. A e, o toto práve Iračania teraz žiadajú, takže aj naďalej budeme stať na ich strane a budeme sprevádzať Irak smerom k silnejšej, inkluzívnejšej a spravodlivejšej demokracii. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja ďakujem vám. A teraz budeme pokračovať vyjadreniami v mene jednotlivých politických skupín, kde predtým, než k tomu pristúpime, by som chcel poprosiť eh, vážené poslankyne a poslancov, aby dodržiavali svoj rečnícky čas, pretože máme naozaj pomerne veľký eh, sklos. Eh, teraz dostane na minútu a pol slovo za EPP pán Kircos. Ďakujem veľmi pekne. Momentálne prebieha kríza medzi Iránom a Saudskou Arábiou, v Libanone, v Sýrii a v tomto regióne e, je teda mnoho ďalších vecí, ktoré podkopávajú stabilitu Iraku a zvyšujú volatilitu regiónu. Ekonomika Iraku sa zotavuje z 20 rokov ozbrojeného konfliktu e, a zároveň e, prítomnosti tzv. islamského štátu na jeho území. Potenciál tejto krajiny je obrovský. Uh, Irak je už teraz druhým najväčším producentom ropy uh, v rámci OPEKu um, s produkciou 4,7 miliardy uh, barelov ropy denne a ekonómovia predpovedajú rast o takmer 5 v budúcom roku a my by sme mali pomôcť Iraku využiť ekonomický potenciál tejto krajiny pri riešení problémov, na ktoré upozorňujú občania a ktoré viedli aj k týmto nedávnym protestom. Vláda musí dostať situáciu pod kontrolu a snaží sa to urobiť prostredníctvom obrožených odlo- ozbrojených zložiek, ale my by sme mali apelovať na to, aby e, sa to dialo mierovo a 13-bodový reformný program, ktorý momentálne oznámila vláda, e, sa musí realizovať dokladne a takisto musí dojsť k dokladnému vyšetreniu toho, kto E, zodpovedá za smrť takmer o viac ako 100 protestujúcich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty dostane menom SAD slovo pani Piri. Hm, ďakujem pekne tento rok 10 tisíce protestantov vyšli do ulic, no protesty boli mierové a protestanti boli neozbrojení a nejako, e, v nejakom prípade neznamenali bezpečnostné riziko, ale e, autority ich brutálne potlačili. Minimálne 100 bolo zabitých, tisíce skončilo e, v, vo vezení ostrelovači, strelilo do ľudí. Kolegovia, poviem to veľmi jasne, tieto aktivity sú jasným porušením ľudských práv a treba to aj rezolutne odsúdiť. A obavy protestantov sú legitímne podobné. Protesty prebiehajú už mesiace, štvrtina mladých ľudí je nezamestnaná, základné verejné služby absentujú, korupcia je všade prítomná. No a strasy ránov a obavy sú, rastú. Nuž vláda jednoducho nerieši veci. Tieto protesty ešte neskončili, nič nebolo eh, vyriešené, práve naopak. 25. október je lehota vlády, aby pred spravodlivosť predstúpili tí, ktorí strelali do civilistov a v tento deň ľudia opätovne výjdu do ulic. Nemôžeme eh, dovoliť, aby ich legitímne požiadavky eh, boli potlačené násilne Irak potrebuje štruktúrálne, sociálne a hospodárske reformy a revízie svoje siete patronáže. No a to si vyžaduje odvahu. Európsky parlament podporuje všetkých irackých občanov a radi pomôžeme príslušným orgánom, ak chcú úprimne investovať do sociálnych a ekonomických reform v krajine. My sme ochotní ukázať, že Európska únia je férovým a dôveryhodným partnerom v regióne. Ďakujem pekne. Pani Al-Sahlani v mene Renew na dve minúty. Ďakujem pekne. Vám predseda budem hovoriť po švedsky, ale dovolte mi na úvod a pozdraviť arabských občanov po, e, po arabských. 109 personer dog inom loppet av fyra dagar och över 3500 är skadade. No. Že pokiaľ ide o niekoľkých, niekoľko dní. Eh, tisícky ľudí bolo zranených, eh, vyše stovky bolo zabitých eh, osobami, ktoré naozaj strieľali, aby zabíjali, aj keď to boli civili, ktorí sa snažili vyvesiť irackú vlajku a snažili sa žiadať presadzovanie ich práv proti korupcii, proti nezamestnanosti, za, lepšiu, za lepšie vzdelávanie, za dôstojnejší život. Kričali, my chceme, nie nič agresívne. A, t- a toto vôbec nepomohlo. Premiér rozhodol začať síce vyšetrovanie, ale v tejto krajine môžeme len skonštatovať, že ústava vôbec nie je dodržiavaná. Je treba ukončiť korupciu v tejto krajine. Nie je tu jeden jediný minister, ktorý by prevzal zodpovednosť za týchto mŕtvych, ktorí zostali ležať na uliciach. Nikto oficiálne ešte e, prstom neukázal na toho, alebo na tých, ktorí dali rozkaz zabíjať, ktorí dali rozkaz e, umlčať tých, ktorí žiadali alebo chceli svedčiť o tom, čo sa deje. Pán predseda, Irak naozaj zaplatil strašne ťažkú cenu za to, aby sa zbavili e, Sadama Husajna, potom prišli Američania, potom prišiel e, hm, ISIS, potom e, prišli ďalší a teraz Iračania a stále títo samotní európsky občania bojovali za svoju dôstojnosť vo svojej krajine. My musíme ako Európska únia naliehať, aby sa veci zmenili. Ľutujem, že nemáme ani len uznesenie na túto tému. Avšak v každom prípade musíme trvať na tom, aby tieto demonstrácie boli vypočuté, aby iracký ľud mohol byť rešpektovaný a dôstojne žiť. Pani Norman v mene skupiny Zelených, nech sa páči, na pol minúty. Kolegyne a kolegovia, je právom eh, ľudí z Iraku výjsť do ulic a protestovať. No a aj napriek tomu viac ako 100 z nich eh, bolo zastrelených, eh, viac ako 4 tisíc zranených žurnalisti nemohli informovať o protestoch. Internet bol zablokovaný a správy organizácií na boje za ľudské práva sú jasné. Boli to bezpečnostné zložky Iraku, ktoré streleli na neuzbrojených demonstrantov. Iracká vláda oznámila vyšetrenie udalosti, avšak odpovede zatiaľ žiadne nedoniesla. Namiesto toho eh, sa aktivisti sú, sa aktivistom vyhrážia alebo sa strácajú vo väzeniach. No čo mňa znepokojuje ako poslankyni Európskeho parlamentu už dva roky máme poradnú misiu EÚ eh, na ministerstve vnútra Iraku zodpovedá za reformu bezpečnostného sektoru v predchádzajúcom roku sme misiu zvýšili z 50 na 55 osôb. No a táto misia radí práve tým, ktoré, ktorí sú v rozhodujúcich, rozhodujúcej miere zodpovední za násilnosti milých týždňov. A preto sa vás pýtam, pani Tuporajnen, aké dôsledky misia EÚ vyvodí z tejto katastrofy, ako môže, môže byť zaručené nestranné vyšetrenie udalosti a ako zaistíte, aby budúci týždeň aby v budúci alebo v budúci piatok sa nezopakovala eh, situácia. Eh, kolegyne, kolegové, na čase, aby sme konečne aj na pléne hovorili o našej misii v zahraničí. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pán Mariani na jednu minútu, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Irak je zranenou krajinou, zranenou krajinou nielen v jednej sektore, ale takisto aj americkou operáciou v roku 2003. Je to zranená krajina kvôli aj na uh, útokom islamského štádu, či už provincii Dambar alebo Salam. Je to krajina, ktorá je naozaj ničená, v, pokiaľ ide o jej zvrchovanosť, tak zo strany USA ako aj Turecka. Uh, niekoľko tisícok uh, vojakov bolo v Iraku rozprestrených. Všetky tie misie, konsolidačné misie na pomoc irackému ľudu, e, ktoré tam boli, nepomohli. Takisto aj v, počas e, tohto svetého obdobia, kedy e, tisícky šítov sa odoberajú na púť, sa prišlo k takýmto útokom a to je odsudenia hodné. Útoky na Eh, demonstrujúcich takisto sú veľkou hambou. Eh, sú to demonstrácie v takej krajine, ktorú odsudzujeme. Spomeňme si na rok 2003 bez toho, že by sme mysleli na budúcnosť alebo na túto mládež, ktorá eh, nebude mať budúcnosť, lebo sme zničili krajinu, sme sa tam vybrali. Táto krajina je naozaj zničená a teraz veľkú zodpovednosť za to máme aj my. Ďakujem. One minute, Mrs. Fotiga. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pani Fotiga. Ďakujem pekne aj pán predseda v Iraku po páde ISISu zavládla nádej napriek problémom a teraz obrovské demonstrácie proti korupcii, nezamestnanosti, zlým verejným službám. Reakcia vlády bola pravdepodobne neprimeraná. Spôsobilo to mnoho úmrtí, boli tam aj stopy provokácie a použitie bezpečnostných zložiek a ostreľovačov spôsobilo ďalšie úmrtia. Mladí, mnoho mladých prišlo o život, a viac ako 6 tisíc bolo zranených. Musíme sa angažovať a podporiť vládu premiéra Dela Abdula Mahdiho, ale rovnako musíme žiadať všetky nevyhnutné kroky na to, aby sme zabránili porušovaniu pravidel a násilnostiam. Ďakujem pekne. Je tu žiadosť a položím otázku. Avšak tu sme v časti, keď ľudia hovoria v mene politických skupín. Pani Fotika vystúpila v mene EKR a preto neakceptujem otázku modrej karty. Na minútu teraz pani Daly, tá vystupí v mene skupiny QNGL. Ďakujem pekne, pán predseda. A ten, pred rokom sme boli v Iraku pred troma týždňami a ten mladý muž, ktorý nás prevádzal, bol zastre, zastrelený 19 rokov, mal práve zasnúbený a bol zabitý v, počas protestov. A viete čo? z, z, rozčuluje, že zdá sa, že nikto vo svete uh, nikoho to nezaujíma. Viac ako 100 mŕtvych, tisíce, uh, tisíce zranených a ani to nebolo na titulných stranách. Keď to porovnáme s tým, čo sa, ako sa informovala o situáciách v Hongkongu, mladí ľudia a ľudia, ktorí chcú základné veci, vodu, pracovné miesta, e, elektrický, e, elektrický prúd. No preto, pretože to e, následkom americkej privatizácie prírodné zdroje sa využívajú, je tam obrovská korupcia. No a ja myslím, že je veľmi zaujímavé, že súčasná vláda, ktorá je proamerická, je veľmi pragmatická, trochu otvorenejšia oči Sýrie, eh, priateľskejšia voči, voči eh, Iránu. A ja, eh, mne zaujíma, kto je zodpovedný za tú strelbu, nie je to jasné a ja si myslím, že agenti provokatéri sú činní v tomto regióne. Ďakujem pekne za nezaradený pán Kastaldo na minútu. Ďakujem pekne pán predseda. Tieto protesty, ktoré eh, sú v Iraku, nemajú vôbec eh, etnického ducha. Sú to mladí, a tak irackí ako aj kurdskí. Eh, sú to ľudia, ktorí nemajú nezamestnanosť, ktorí nemajú dostatočné zabezpečené služby, ktorí žiadajú kompletné revidovanie politického systému. A reakcia orgánov bola neodôvodnená, strašná a brutálna. 157 mŕtvych, ktorí boli zabití zo strany ozbrojených zložiek. Dnes piatok by mali opätovne začať tieto demonstrácie. Kolegovia, veľmi dôležité, aby sme vyzvali irackú vládu, aby dodržiavala základné slobody tohto ľudu, aby to bolo naozaj e, zaistené. E, protesty proti politickému systému by má spôsobiť e, opravy a nie, nie mŕtvych. Takisto aj v Sudane a v ďalších krajinách E, toto je jediná krajina, kde tieto e, demonstrácie e, nasledovali po nich antidemokratické reakcie. Je práve táto autoritatívna republika. Je to republika, ktorá je bez pravidel a kde sociálne-ekonomický roz sociálno-ekonomická situácia sa stále zhoršuje. Je, myslím si, že by sme mali konečne na to zareagovať. Mr. Ruiz de Vesa, one minute and a half. Pán Ruiz de Vesa, no, Ďakujem pekne, pán predseda. Irak, ako veľmi dobre vieme, nie je len eh, koliskou našej civilizácie, ale je to určite aj jedno z najväčších demokratických projektoch liberálneho typu, alebo teda snahou o takýto demokratický projekt na ďalekom východe. A preto si myslím, že tento projekt potrebuje naozaj čo najväčšiu diplomatickú, demokratickú aj finančnú podporu zo strany Európskej únie. Tým chcem povedať, že je zrejme, že to, čo sa stalo za posledné týždne, je neakceptovateľné. Je potrebné eh, to to odsúdiť. Je potrebné nájsť zodpovedných, je ísť potrebné do hĺbky. Není možné, aby 157 mŕtvych ich smrť bola spôsobená ozbrojenými zložkami, ktorí strieľali na demonštrujúcich, ktorí chceli zlepšiť sociálne a ekonomické podmienky v Iraku. A preto si myslím, že musíme opätovne e, obnoviť náš záväzok s Irakom, tak sociálne a ekonomické oblasti, ako aj v ochrane ich e, ľudských práv. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Bausa Diaz, Dve minúty, nech sa páči. Eh, a teraz pôjdem po španielsky. Chcem sa samozrejme obratiť e, na pani Mogherini. Irak už viac ako rok žije v neustalom cykle sektárskej, e, na sektárskeho násilia. Európska únia by mala pomôcť toto rozluštiť. Tisícky mladých z Iraku vyšli do ulic, aby protestovali proti korupcii, proti nedostatku základných služieb a proti nezamestnanosti. Tak eh, ako inde sa snažili žiadať demokratické eh, základné práva. A pritom to vyvolalo neskutočnú no, nevysokú brutalitu a agresivitu zo strany ozbrojených zložiek. Toto neodvodné použitie síly ktorá, ktoré stálo e, smrť 157 demonstrujúcich a tisícky zranených, je neakceptovateľné. Obete musia byť e, musia dostať odškodnenie a tí, ktorí sú zodpovední za toto, by mali byť odsúdení pretože inak to bude neustále pokračovať. Budú pokračovať základné problémy v správe Iraku, ktoré, ako všetci veľmi dobre vieme, sú korupcie, klientelizmus a politický systém, ktorý ešte zhoršuje sektárskú politiku a situáciu v krajine. A preto Európska únia musí žiadať irackú vládu, aby dodržiavala záväzky prijaté na medzinárodnej úrovni, aby sme im pripomenuli takisto, že musia zaručiť základné slobody, slobody zhromažďovania, sl- základ, slobodu prejavu a tak ďalej. Toto je naša povinnosť a toto by mala byť aj naša požiadavka, pán predseda. Mrs. Tovalieri. Ďakujem pekne, pani Tovalieri na jednu minútu. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. V Bagdade a v ďalších irackých mestách momentálne prebieha veľké potláčanie tisícok študentov, ktorí protestujú už niekoľko týždňov proti situácii v krajine. V tejto krajine sú až, je až 40 mládeže, ktorá nemá žiadnu, eh, žiadne zamestnanie. Avšak po týchto demonstráciách zostalo 157 mŕtvych a tisíckých zranených, pretože protestovali proti korupcii. A táto krajina naozaj sa začína eh, dostávať do extrémnej situácie, nedokáže bojovať ani proti terorizmu. Veľmi vážna situácia je eh, situácia žien a obyvateľov kresťanskej kresťanského vierovýznania. Kresťania naozaj e, sú na tom veľmi zlé A e, pokiaľ ide o iracké ženy, e, sú od nich vyžanované barbarské praktiky. Je potrebné zabezpečiť, aby boli dodržiavané ľudské práva v Iraku, aby naše hodnoty sme sa snažili šíriť aj ďalej, aby sme im dali nádej. Barena Arsa. Pán Barena Arsa na, Arsa na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, <laughs> pán predseda. Od začiatku oktobra e, občania v Iraku, e, ktorí požadujú lepšie verejné služby a e, boj proti bujňujúcej korupcii, sú pod útlakom autoritárskeho režimu a jeho sily zavraždili viac ako 100 ľudí a zranili tisícky ďalších a toto musí prestať. My v Európskom parlamente musíme e, začať žiadať, aby bagdadská vláda vypočula svojich občanov a e, zabrzdila trocha tie svoje ozbrojené zložky a, a zabezpečila občanom slobody, okrem iného slobodný prístup k internetu v rámci e, medzinárodného práva, figuruje právo na slobodu vyjadrovania a e, ľudia, ktorí e, majú na svedomí tieto zločiny, by mali byť stíhaní. Iracké orgány uplatňujú proti vlastným občanom e, opatrenia a týka sa to aj bývalých členov Daešu, ktoré môžu roztočiť to kolo násilia znova. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Bartolo na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V Bagdade, ako aj v eh, okolitých zónach, už máme stovky mŕtvych a tisíckých eh, zabitých. Eh, je tam obrovské násilie, ktoré trvá už niekoľko týždňov. Tieto, toto násilie samozrejme neprichádza len tak odnikať, ale je to plot alebo výsledok socioekonomickej situácie tak vážnej, ktorá súžuje túto krajinu už určitý čas, ktorá sa snaží naozaj dostať z vojny nespokojnosť tisícky mladých študentov, ako aj občanov, ktorí zaplavili námestia hlavného irackého mesta, sú len plodom výrazného e, irackej a rastúcej irackej e, korupcie ktorá zabraňuje rozvoju ako je modernizácie krajiny. Toto všetko je naozaj veľmi alarmujúce, takisto aj nezamestnanosť mladých, ako je nerustalý na e, nárast životnej nákladov na život a nedostatok základných služieb. My musíme e, sa posnažiť o to, aby e, iracká vláda zabezpečila slobodu prejavu a takisto aj v prípade demonstrácií, aby e, tieto bezpečnostné zložky dodržiavali alebo rešpektovali život ako aj ľudské práva. Európska únia musí odsúdiť každú formu takéhoto násilia a musíme naozaj pracovať preto, aby táto krajina a tento región konečne nadobudli politickú stabilitu, takisto aj sociálnu a ekonomickú situáciu. Tým sme vyčerpali e, zoznam prihlásených rečníkov a pristúpime teraz k spontánnej diskusii, kde ako prvý vystúpi pán Čugutaru. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som e, rozhorčený a zhrozený, pretože som si ani nevedel predstaviť, že v 21. storočí štát môže takto násilne zakročiť e, proti vlastným občanom. Ja som lekár a pracujem na oddelení intenzívnej starostlivosti v nemocnici v mojom meste a ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú obeťou násilia, ale neviem si predstaviť, že takéto násilie spôsobí vlastný štát. Vyjadrenie vlastného názoru, čo je základné právo občanov, je takto v 21. storočí pošliapavané, ale môžeme sa pozrieť e, aj na situáciu v Európskej únii. Táto situácia sa totiž objavuje e, na svete a nie je to výsada Blízkeho východu a možno by sme si mali sadnúť k stolu a vymyslieť, ako s takýmito situáciami naložiť, tak aby sa už neopakovali. Ja som, ako som povedal, rozhorčený, e, som zhrozený a myslím, že k tomuto by nemalo dochádzať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedujúci teraz pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, závery vyšetrovacej komisie irackej vlády sú jasné. Vinu za smrť 157 ľudí pri nedávnych protivládnych e, demonstráciách nesú bezpečnostné zložky. Ich brutalita je odsúdenia hodná za každých okolností, lebo ak sa spomáhať a chrániť stane mlátiť a zabíjať neozbrojených demonstrantov, ktorí len požadujú lepšie životné podmienky, je demokracia ohrozená. Je iste pravdou, že americká armáda priniesla do tejto oblasti asi toľko stability ako morale všetci sme dúfali, že Irak bude v trocha lepšom stave. Avšak ak sú reakcie na protesty proti korupcii, nezamestnanosti a zle fungujúcim službám ostré náboje, vieme, že Irak nie je v dobrom stave a od demokracie sa len vzdialuje. Brutalita bezpečnostných zložiek je odsudenia hodná kdekoľvek a všade a vždy, takisto ako v Iraku, ako aj v Katalánsku, o čom sa však väčšina poslancov nechce rozprávať a za to by ste sa mali hambiť. Ďakujem. Pani Ward Pán predsedajúci, tisíce protestujúcich, e, po väčšine mladých ľudí, demonštrovali v celom Iraku proti korupcii, nezamestnanosti a požadovali zodpovednú vládu a lepšie verejné služby. Postavili sa proti ním však bezpečnostné zložky irackého štátu, ktoré použili um, ničivú silu zabili viac ako stovku, zranili viac ako 4 tisíc a niekto musí za toto zabíjanie a porušovanie ľudských práv niesť zodpovednosť. Orgány Iraku by mali okamžite vypustiť z väzení všetkých eh, demonstrantov, ktorí neboli obvinení z konkrétnych trestných činov, pretože títo ľudia sú mm, v tomto prípade vo väzbe len za to, že kritizovali vládu alebo uplatňovali svoje právo na slobodné vyjadrovanie a um, boj proti médiám a demonstrantom takýmto spôsobom jednoducho v tejto krajine nemôže pokračovať. A my musíme pripomenúť e, irackej vláde, že ju zavezujú medzinárodné zákony chrániť životy občanov a slobodu na zhromažďovanie, ako aj slobodu vyjadrovania v svojej krajine. Ďakujem, pán Wallis. Uh, Irak je krajina, ktorá nefunguje. Je preto málo prekvapivé, že ľudia protestujú a takisto je málo prekvapivé, že vláda v tejto krajine je pomerne neefektívna. Škody, ktoré boli v tejto krajine napáchané, spôsobili, že, no, ja neviem, videli sme niekde inde na svete horšie e, rozloženú krajinu? Za posledných 30 rokov mám pocit, že ani nie. Na nešťastie európske štáty v tomto nie sú e, nestranný pozorovateľ. Samozrejme, že za všetko nesú konečnú zodpovednosť Američania a boje o zdroje. Došlo k prevratu, k e, zmene režimu zvonka, ale to, čo to prinieslo občanom tejto krajiny, e, tu, tu zahynul vyše milión ľudí a e, ďalší milión bol vyhnaný. A toto je irrelevantné. Pozrime sa, koľko je tu poslancov. O mnoho viac ich zaujíma túto krajinu bombardovať, než urobiť teraz niečo pre občanov. Čo môžeme urobiť? Ja neviem. Neviem, je to, je to veľmi ťažké pre západné mocnosti pomôcť krajine bez toho, aby ju finančne znásilňovali a kradli jej zdroje. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov v tejto spontánnej časti diskusie. Ja chcem teraz dať slovo pani Tupurajnen, ktorá prehovorí v mene vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedničky komisie. Máte slovo. Vážený pán predsedajúci, dovolte mi povedať, že táto výmena názorov bola podľa mňa veľmi užitočná a prichádza v správny čas. A ja chcem využiť túto príležitosť, a poďakovať váženým poslankyňam a poslancom za ich vyjadrenia, návrhy, podnety. Z tejto diskusie